Ak sa neusadíte, dámy a páni, nemôžeme hlasovať. Písomné vyhlásenie od e, pánov Papadopula, Higgins, pani Parvanová a Romelo Rueva. Týka sa to Európskeho týždňa. Téma Zastava srdca a dostali dostatok podpisov, takže podľa článku 123 to bude postupené adresátom a bude to zverejnené v zápisnici z, to, z tejto schôdze. V mene podpísaných e, sa vyjadrí pani Papadopulo. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som oceniť drahých kolegov, pani Parvanová a pán Higgins, aj Joao Ferrera a pán Romeva Rueva, a chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí podpísali písomné vyhlásenie 11 o vytvorení, o založení Európskeho informačného týždňa o zástave srdca. V Európe každý rok 500 tisíc ľudí e, utrpí náhlu zástavu e, srdca a e, vedie to často k úmrtiam, ale dnes vlastne sa e, prežije iba jeden z piatich pacientov. Drahí kolegovia, spolu môžeme tento problém e, prekonať a môžeme ročne v Európe zachrániť 100 tisíc ľudských životov. Ďakujem. Vielen Dank, Frau Papadopoulou.